Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was a bit... Príjemné popoludnie, ospravedlňujem sa, trochu meškám, trochu totiž meškal vlak z Británie. Dúfam, že e, to nie je prvý náznak toho, že Británia bude trochu menej e, dobre spojená so zvyškom európskeho kontinentu. Pozrieme sa na program. Môžeme program týmto schváliť, dobre? Oznámenia predsedničky chcem pripomenúť všetkým, že schôdza sa vysiela. Máme nový vestník o našich informáciách výboru IMCO a taktiež môžete využiť aplikáciu e-meeting. A týmto sa dostávame k schváleniu zápisnice poslednej schôdze. Ak nebudú žiadne námietky do konca schôdze, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Prvý Obsahový bod programu sa týka preskúmania kompromisných pozmeňovacích návrhov k správe o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rády o rámci Európskej únie pre e, colné porušenia a taktiež sankcie. Spravodajkyňuje pani Kaja Kalas. Nech sa páči, dávam jej slovo. Ďakujem. Máme k dispozícii 10 kompromisných návrhov. Tieto kompromisy zohľadňujú potreby v celých otázkach, aby sme si uvedomili, e, e, že e, firmy sa nesnažia automaticky porušovať pravidlá a že v prípade porušenia je potrebné zohľadniť všetky okolnosti a podrobnosti. Tieto kompromisy sa teda týkajú obav členských štátov v súvislosti so flexibilitou a proporčnosťou a tiež sa tam poskytuje priestor uplatniť postup sankcií v prípade závažného porušenia. Posunuli sme sa dosť výrazne od pôvodného návrhu, ktorý som vypracovala v snahe dosiahnuť kompromisy s ostatnými skupinami. Finančný bod hranice, e, aby sa rozlišovalo medzi e, trestnými a netrestnými sankciami. Teda v praxi sa to týka mnohých e, členských štátov podľa štúdie parlamentu ešte stále do kompromisu nemáme dohodu, jednak čo sa týka výšky sankcií. Ja teda navrhujem, aby sme eh, stiahli minimálnu eh, sumu pre eh, pevne stanovené sadzby pri nízkych porušeniach, pretože sa uvádzalo, že suma 150 eur bude disproporčná z hľadiska porušenia a teda buď sa zniží minimum, alebo sa nebude uplatňovať žiadna minimálna hodnota. Ale minimálna, maximálna e, výška, e, keď sa stanovuje pri závažných porušeniach, e, toto je dôležité, aby sa to zachovalo, pretože nemá zmysel uplatňovať rozdiel medzi menej vážnymi a závažnými porušeniami, ak sa nestanovia minimálne maximálne hodnoty v prípade vážnych porušení. Čo sa týka konkrétnych výšok sadzieb, tie sa pohybujú vo výške od 50 do 100 ušlých e, e, tie, to je podľa postupov v členských štátoch, ktoré sa už teraz uplatňujú z hľadiska ušlých e, cieľ. Ten 50-percentný záber je dostatočne veľkým z hľadiska poskytnutia členským štátom dostatočne manevrácie priestor. Ak by sme však poskytli príliš veľkú flexibilitu, mohli by sme ohroziť jednotný trh. Dúfam, že sa to podarí vyriešiť túto otázku čo najskôr a že tá vo výbore bude úspešne odhlasované vzhľadom na úsilie, ktoré bolo vložené do vypracovania týchto kompromisov. Ďakujem. Antonio alebo Roberta, kto sa vyjadrí? Roberta Mecola. Ospravedlňujem sa. Preskočila som trošku takže e, Roberta Mecula predsa len. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Kaji za vynikajúcu prácu v snahe zlepšiť tento návrh a zahrnúť čo najviac vyjadrení tieňových spravodajcov do konečnej verzie. Nie je tajomstvom, že mnohí vrátane našej skupiny mali e, veľké výhrady k pôvodnému návrhu komisie a veľmi si ceníme úsilie dosiahnuť dohodu naprieč politickým spektrom. Tiež je dobre známe, pani spravodajkyni, že ešte stále máme isté výhrady, najmä v súvislosti so zásadou subsidiarity. Chceli by sme naďalej poskytovať členským štátom a príslušným orgánom dostatočnú flexibilitu a zároveň by sme chceli zaistiť, aby tento návrh naďalej poskytoval dostatočnú eh, mieru eh, harmonizácie postupov eh, v prípade sankcií a, a porušenie teda mali by e, sa úplne zrušiť minimálne e, hodnoty sankcií v prípade porušenia článku 11, najmä čo sa týka e, cieľ, ktoré tým pádom neboli odvedené. To by e, malo veľký význam pre malé a stredné podniky a tiež pre súkromné osoby, ktoré sa dopúšťajú takýchto menej závažných porušení. Je to veľmi dôležité pre našu skupinu. Domnievame sa totiž, že e, orgány členských štátoch sú najkompetentnejšie e, v rozhodovaní o takýchto menej závažných prípadoch a príslušných sankciách a to podľa jednotlivých konkrétnych prípadov. Preto chceme poskytnúť týmto orgánom v členských štátoch dostatočnú mieru flexibility. V tejto fáze legislatívneho procesu. Nechceme eh, spisovať zoznam našich želaní, čo sa týka obsahu konečného znenia. Chápeme, že eh, kompromisný text eh, je už k dispozícii takmer v záverečnej podobe, ale mali by sme sa snažiť ešte doladiť toto znenie aj s príslušnými možno malými zmenami, aby sme to potom mohli posunúť radia členským štátom na ďalšie spracovanie. Naša skupina si počká na konečnú verziu kompromisného textu predtým, než príjmeme informované rozhodnutie o tom, ako sa k tomu postavíme k hla- v hlasovaní. Sme však v úzkom kontakte so spravodajkyňou a naďalej aj v kontakte budeme, pretože, ako som už povedala, ďakujeme aj spravodajkyni a ostatným kolegom za ochotu dosiahnuť konsenzus alebo aspoň väčšinovú podporu výboru v tejto veci. Ďakujem. Kto sa vyjadri za socialistov, prosím? Virginie tu nie je, takže pôjdeme ďalej. Dan, dan, dan. Ďakujem, Vicky. Z nášho pohľadu môžem povedať, že my sme eh, nikdy neprijali eh, logiku tohto návrhu. Nedomnievame sa, že je na mieste zavádzať akékoľvek sankcie, teda nesúhlasíme so samotnou myšlienkou. Dosť nás nepokojuje otázka subsidiarity v tomto smere. Avšak niektoré návrhy, myslím, že aj zo skupiny EPP, čo sa týka minimálnych eh, sadzieb sankcií, eh, aby boli na nulovej hodnote, to poskytuje členským štátom dostatočnú mieru flexibility z hľadiska ich konania. My teda práve teraz analizujeme konkrétne znenie návrhu, či ho dokážeme podporiť alebo nie. Ja sa však trošku obávam, že ešte stále tým podporujeme tvrdenie, že Európska únia dokáže stanoviť um, hranice a sadzby. To možno je nulová hodnota v súčasnosti, ale možno v budúcnosti to nebude nula. A to nám celkom nevyhovuje, tento prístup. Myslím, že by sme mali byť opatrní, pretože v digitálnom svete, keď hovoríme o neustále o digitálnom jednotnom trhu, v digitálnom svete e, ľudia nakupujú e, tovary na internete z územia mimo EÚ. Napríklad, keď si niečo kupujete zo Spojených štátov amerických a prekročí sa hodnota 200 eur, e, zaklopú vám na dvere colné orgány, ktoré vás budú chcieť pokutovať, ak neodvedete clo. Niektoré návrhy socialistov, že by tá minimálna pokuta mala predstavovať 7500 eur, keď si napríklad objednáte krátke nohavice zo Spojených štátov amerických. To je podľa mňa úplne absurdné, vzhľadom na to, že nás eh, o pár týždňov čaká referendum o Brexite. Myslím, že je absurdné posúvať to na takúto úroveň. Už sa pomaly budeme báť eh, doviesť si jablko z Francúzska do Británie. V každom prípade sme ochotní zvážiť konkrétne návrh skupiny EPP, aspoň čo sa týka sankcií a uvidíme, či ho budeme schopní podporiť alebo nie, ale ešte stále zdôrazňujeme, nesúhlasíme so samotnou myšlienkou celého tohto návrhu. Tešíme sa e, na tie 200 e, dolárové šortky, ktoré sa chystáš objednať si. Je tu niekto za skupinu GUE, prosím? Nie. Za zelených chce sa niekto vyjadriť? Andreas Schwab, prosím. Ja nezastupujem zelených, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel doplniť vyjadrenia o dve ďalšie veci. Treba povedať, že Európska komisia po rozhodnutí súdu VTO nemohla konať nejako inak. Musela predložiť návrh takéhoto druhu. To, že v členských štátoch eh, je problém s anglickým tlmočením, na anglickom kanáli je nejaký iný jazyk,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 Ešte raz, myslím si, že komisia po rozhodnutí súdu nemohla inak konať ako ten návrh na prispôsobenie colného práva a sankcií navrhnúť. Je jasné, že členské štáty príjmu toto s malým nadšením a po tretie preto prekvapujúce, ako návrh komisie v konec koncov vyzerá. Myslím, že spravodajkyňa sa veľmi pokúšala dosiahnuť kompromis, kompromis, ktorý ale na základe vecného obsahu sa aj jasne rysuje a nie je celkom dobrovoľný. A chcem povedať, že komisár bol tu vo výbore, hovoril o stratégii colného práva EÚ. Ja za seba a politickú skupinu môžem povedať, že vôbec nevieme celkom presne, kam smeruje táto stratégia a mohli by sme ho pozvať, aby nám o tom povedal, pretože za colné právo v konečnom dôsledku zodpovedajú členské štáty a návrhy komisie musia preto reagovať na záujmy a akceptáciu členskými štátmi Myslím si, že tie kompromisy, ktoré sú tu navrhnuté, sa nám podarilo spraviť významný krok dospre, dopredu v správnom smere. Ďakujem. So I think I heard a request from the Myslím, že koordinátor e, za EPP sa viedol to zmysle, aby sme pozvali e, komisára, ktorý má na starosti celné veci, aby prišiel pred náš výbor a prejednal s nami celné otázky Tiež eh, máme niekoľko tém, ktoré súvisia s eh, colným kódexom a s delegovaním právomoci v tomto smere. Myslím, že by to bola celkom na mieste požiadavka. Budeme sa teda držať tohto návrhu koordinátora. Teda respektíve prejednáme to ešte na schôdzi koordinátorov. Ešte niekto sa prosím chce vyjadriť? Ešte sa chce niekto vyjadriť v mene komisie. Vítam sa. Nech sa páči. Thank you, Chair. Just to say that um, we with, um... Ďakujem pekne. Veľmi nás teší, že sa teraz dostávame do fázy, keď sa formuluje oficiálne stanovisko parlamentu v tejto zložitej téme. Veľmi e, si ceníme, že sa chystáte zvážiť možnosť prizvať e, komisára na vašu schôdzu, aby ste aj je priamo s komisárom mohli o tejto veci jednať. Ďakujem pekne. Opakujú sa tiež otázky eh, od aktéra na voľnom trhu, eh, ktoré sa týkajú eh, celného kódexu, že nie je možné napríklad, ak nie ste občanom EÚ, priviesť auto z územia mimo Európskej únie e, do Európskej únie. E, k tomu bráni súčasný výklad e, colného kódexu. Teda aj takéto veci si musíme prejednať s komisiou priamo. Pani Kalas, nech sa páči. Ja naozaj nemám príliš veľa čo dodať. Ešte stále budeme musieť popracovať na tých dvoch otvorených kompromisoch. E, Celkom iste, čo skoro predložíme potom konečné znenie. Ďakujem. Thank you. Shall we move on to the next item, which is... E, ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je e, kompromisný pozmeňovací návrh ohľadom mandátu na trialóg pre rozpočet na rok 2016. A o tom budeme hlasovať zajtra. 19 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, 4 kompromisné návrhy, ktoré sa dohodli. E, pani Janko Sári. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod sa chcem poďakovať e, tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Ako už povedala pani predsedníčka, máme celkovo 19 pozmeňovacích návrhov, z nich sme vypracovali 5 kompromisov. Myslím, že konečná verzia je e, e, dostatočne vyvážená a v stanovisku uvádzame, že v hospodárských výhľadkách na rok 2017 e, sa musí zohľadňovať aj spoločenský aspekt, ako aj prechod na obehové hospodárstvo. A isté, že musíme zajistiť aj to, aby ochrana spotrebiteľa bola aktualizovaná, bola prispôsobená zmena v spoločnosti aj v ekonomike. Neustále dochádza k obrovským zmenám a ochrana spotrebiteľa musí ísť ruka v ruke s týmito veľkými zmenami. A ďalej veľmi ma teší, že panuje úplná zhoda v tom, že v stanovisku sa zohľadňuje aj aspekt malých stredných podnikov, a tiež možnosti malých stredných podnikov získať dostatočné financovanie v rámci týchto zmien. Zajtra sa bude hlasovať. Ešte raz srdečne ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Thank you. And now Antonio Uh, ďakujem vám. Ehm, ďakujem, ehm, pani predsednička. A ďakujem aj pani Jakonsári. Chcel by som e, poďakovať za tento proaktívny prístup e, v snahe dospieť k dohode. Myslím, že nakoniec budeme mať vyvážený dokument, ktorý je veľmi dobrý pre tento výbor. Tie e, kľúčové myšlienky, ktoré sú v stanovisku Eh, odporúčania pre rozpočtový výbor z hľadiska vnútorného trhu a ochrany mm, spotrebiteľov mm, zohľadňujú eh, rozpočet na rok 2017. Ten začiatočný východiskový text bol veľmi dobrý, 19 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených eh, a potom sa k tomu ešte pridali ďalšie nuancy a myslím si, že EPP sa podarilo zachovať ducha odseku 2, ale odstránili sa odkazy na otázky, ktoré spadajú pod právomoc iných výborov, ako je napríklad migrácia. Takže my teraz eh, tento kompromisný návrh číslo 1 plne podporujeme. Ten, z ktorého boli odstránené tieto odkazy. A potom je tu niekoľko ďalších bodov, ktoré chcem počiarknúť. Eh, odkaz eh, na ochranu, na sieť ochrany spotrebiteľov a fórum jednotného trhu, to je odsek 7.9 Musíme vždy myslieť na to, že mm, ochrana spotrebiteľov je pre nás vždy aktuálna. Je tu aj odkaz mm, v odseku 2 na e, e, obehovú ekonomiku a e, takisto aj e, odkaz na kongres EPP, kde sa práve pokazovalo na túto ekonomiku e, v bode 0. To je takisto dôležité. Takže ja si myslím, že toto je všetko dôležité a chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom za to, ako prispeli k tomuto textu. Ďakujem vám. Dan Dalton. E, pán Dalton, ďakujem. Ďakujem, Vicky. My sme žiadne pozmenujúce návrhy nepredkladali. Dúfali sme, že spravodajca e, sa e, bude držať v tých medziach, e, ktoré sme požadovali, takže toto nemôžeme podporiť. S tým procesom, pokiaľ ide o tento rozpočet, máme trošku problém. Pochopiteľne chceme mať dobrý rozpočet pre jednotný trh, to veľmi podporujeme a najmä pokiaľ ide o výdavky, ale potom e, sa tu objavuje ten zoznam ďalších výdavkov od komisie a dostávame sa k tomu starému problému, že sa vynakladá viac a viac peňazí a nezameriavame sa na to, e, čo je tá najlepšia hodnota, ktorú za peniaze môžeme dostať. Toto je problém toho procesu a z môjho pohľadu, ak toto neuznáme, hoci e, potrebujeme ďalšie výdavky na vnútorný trh, tak to nakoniec prinesie menej prostriedkov v iných oblastiach Bohužiaľ to teda nemôžeme podporiť, e, pretože sa vlastne e, dostávame k tomu starému systému, dožadujeme sa e, viacej peňazí a to nebude mať dobré výsledky ani pre daňových poplatníkov. Takže bohužiaľ, hoci tá správa nie je taká zlá, práve preto, že je tam obsiahnuté toto, nemôžeme ho podporiť, ju podporiť. Dieter tu nie je z ALDE. Takže e, chce ešte niekto sa vyjadriť za GUE, zelených, alebo sú ešte nejaké pripomienky? E, takže pani Jakonsári. Jo, kiitoksia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Z dvoch dôvodov návrh ECR sme nemohli zohľadniť. Jednak preto, že ste nepredložili žiadny pozmeňovací návrh v pravom slova zmysle a preto je dosť ťažké zohľadniť eh, váš postoj v rokovaniach a po druhé preto, eh, že si to vyžaduje dosť podrobnú diskusiu. Eh, tá hraničná hodnota, podľa mňa rozpočet má byť čo najflexibilnejší. To neznamená, že by sa mali navyšovať prostriedky, ako to tvrdíte vy, ale mala by to byť čo najvyššia miera flexibility a preto bolo ťažké zohľadniť tento váš postoj, ale hlavný dôvod bol ten, že ste nepredložili návrh vo forme pozmievacieho návrhu. Thank you so... Ďakujem. takže zajtra ráno e, Myslím, že sme trošku vopred. E, pán Zulo je už tu. Takže kým ešte dáme slovo Markovi, tak dám 5 minút pre ostatných e, tieňových spravodajcov, aby e, sa prípadne mohli dostaviť. Eva, áno, je tu. A vy ste Ema, áno. Dobre, takže všetci sú tu. Marko Zulov je spravodajcom Ehm, pre cezraničnú presnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu. Ehm, zrozumiteľne povedané ide o to, aby ste si mohli svoj digitálny obsah zobrať všade tam, kde sa v Európe pohybujete. Takže toto je mm, preskúmanie návrhu stanoviska, ehm, ktoré si vypracoval, takže máš, máš slovo. Ďakujem, pani predsednička. Nariadenie ktoré e, predkladá e, komisia, má zabezpečiť e, prenosnosť digitálnych obsahov v celej úrovni, Európskej únii. Ja som sa vďaka debate v posledných týždňoch zameral na to, na tie body, ktoré treba ešte objasniť. V prvom rade chcem počiarknúť, že platenie peniazmi je predpokladom na to, aby mohol dodávateľ zabezpečiť e, prenosnosť, e, aby sa mohol overiť aj e, štát bydliska používateľa. To je základný predpoklad na to, aby sa zamedzilo zneužívaniu tohto systému. Je užitočné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti dodávateľov obsahov, ktoré, za ktoré sa neplatí, lebo to zabracu, zabraňuje overovanie a poskytovanie dostatočných údajov o štáte mieste trvalého pobytu používateľa. Okrem toho treba pamätať aj na to, že pri riešení tých prekážok, ktoré bránia e, európskym občanom využívať tieto služby, takisto treba sledovať aj ďalšie záujmy, ktoré môžu byť e, v rozpore e, s tým hlavným cieľom. Treba takisto zohľadňovať autorské práva, ochranu duševného vlastníctva a takisto aj mechanizmy finančnej udržateľnosti audiovizuálneho priemyslu v Európe. To je niečo, čo dnes e, umožňuje v Európe e, kultúrnu diverzitu v prospech e, občanov, takže prenosnosť cez hranice by sa nemala zmeniť na celoeurópsku licenciu. Takže malo by sa toto všetko vyhodnotiť v priebehu troch rokoch od vstúpenia nariadenia do platnosti, tak aby sme vedeli, aké to má ekonomické výsledky, a e, užitok tak pre dodávateľov, ako aj e, používateľov. E, v tomto nariadení treba jasnejšie stanoviť koncept členského štátu, kde má používateľ trvalé bydlisko, aby sa zamedzilo zneužívaniu. Máme tu aj kategóriu obvyklého eh, bytliska. Eh, to takisto treba zvážiť z hľadiska prenosnosti, tak aby sme zabezpečili eh, maximálnu použiteľnosť a komisia by mala rozšíriť tento zoznam kritérií prostredníctvom delegovaného aktu. Tam by sa mali konať konzultácie jednak na strane spotrebiteľov, ako aj na strane priemyslu. Členský štát e, trvalého bydliska by sa mal definovať jednoznačným spôsobom, tak aby e, jednotlivec e, mohol musel mať toto bydlisko len v jednom členskom štáte. Toto trvalé bydlisko by sa zaznamenalo a zároveň monitorovanie tohto údaja by nemalo byť príliš invazívne. Prenosnosť digitálneho obsahu e, by sa mala obmedziť na konkrétny e, počet dní, napríklad e, na účel trávenia dovolenky alebo pracovné cesty alebo štúdium v prípade študentov Erasmu. Dodávateľia obsahov, ktorí poskytujú obsah bez platby, by mali mať možnosť takisto byť zahrnutí do E, nariadenia, tak, e, aby e, existoval, ale v rámci existencie systému členského štátu, v ktorom má používateľ trvalé bydlisko. Takisto bude potrebné pozmeniť zmluvy s poskytovateľmi online služieb E, považujem za užitočné rozšíriť, e, predložiť e, lehotu na 6 mesiacov po tom, ako vstúpi nariadenie do platnosti. Takže toto sú také tie hlavné body, ktoré som zahrnul do správy a som pripravený vypočuť si všetkých, pretože toto je pomerne inkluzívna správa a chceme e, komisii výboru aj e, výboru Júri e, predložiť solidný text. Ďakujem vám. Ďakujem. Eva Pánová a Roberto Macola budú hovoriť za EPP. Ďakujem, Vicky. Ja som tu e, dnes na miesto Eva, Evy Paunovej, ktorá je tieňovou spravodajkyňou EPP pre e, tento e, dokument. Eva chce poďakovať za tento dokument, ktorý sa oberá správnym smerom a vytvára zacielené nástroje, ktoré sa týkajú prenosnosti digitálneho obsahu v jednotnom trhu Európskej únie. Samozrejme, nikto nepochybuje o tom, že by to mala byť no-, nová norma E, tu sa hovorí o platbe, o, o, o tom, že platba povinnej e, čiastky alebo povinná platba e, nie je, sa nemá považovať za kontrakt a Okrem toho, neustála kontrola nemôže byť spôsobom, ako postupovať ďalej. A potom tu máme otázku zahrnutia bezplatných služieb do e, nariadenia, tzv. opt-in regulation. E, to znamená, e, budú spadať pod rozsah pôsobnosti nariadenia bez platby, pokiaľ sa takáto možnosť bude využívať, ale nesplní sa povinnosť overovať, e, overiť e, trvalú teda adresu, tak potom by takéto služby mali podliehať e, platbe. Okrem toho v pozmeňujúcom návrhu 14 treba objasniť, že tzv. opt-in znamená buď alebo. Ehm, to znamená, že treba objasniť, že poskytovateľ služieb e, si jednoducho nemôže vybrať e, aplikáciu iných, e, z iných, nemôže si vybrať ustanovenia iných, iných úst, dokumentov a využiť to, čo je pre ňoho výhodnejšie. My potrebujeme systém, ktorý je zrozumiteľný a ktorý je funkčný s prihľadnutím na e, tie technológie na vyhľadávanie IP adres, ktoré sa dnes používajú, ktoré používajú mnohí poskytovateľia služieb a ktoré sú dnes e, dostatočné v mnohých prípadoch na overenie e, obvyklého bydliska. Treba nájsť aj kompromis medzi 6 a 12 mesiacmi. Eva by takisto chcela všetkým poďakovať a teší sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a s ďalšími kolegami na tomto dôležitom spise. Ďakujem vám. Nikola Danti. Nikola Danti, e, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj kolegovi Zúlovi za e, to, túto správu. E, ja sa domnievam, že je to vynikajúca príležitosť, ktorú treba využiť, to znamená prenosnosť digitálneho obsahu. My už sme povedali už počas diskusí na začiatku, že podporujeme plne iniciatívu komisie, ktorá dá európskym spotrebiteľom väčšie možnosti, pokiaľ ide o využívanie digitálnych obsahov aj mimo svojej krajiny pôvodu. My sa musíme v nasledujúcich mesiacoch, e, týždňoch pokúsiť zlepšiť e, tento text nariadenia. Aj e, rada už na ňom pracovala v minulých, uplynulých mesiacoch a to s cieľom, aby sme plne využili možnosti prenosnosti a zamedzili zneužívaniu celého systému a takisto, aby sme zohľadnili e, ochranu osobných údajov spotrebiteľov. Treba teda e, e, prekonať tie prekažky, ktoré tu sú a zamedziť zneužívaniu systému, o ktoré by sa niektoré osoby mohli pokúsiť. A pokiaľ ide o body, ktoré sa týkajú komunikácie, na tom ešte treba v nasledujúcich týždňoch zapracovať. Aj rada už vykonala užitočnú prácu. Ide tu o tú jasnú e, definíciu obvyklého bytliska. To, táto téma e, sa vlastne e, vinie, linie celým nariadením. Vlastne to nariadenie z neho vychádza. Ide o to, aby skutočne to bolo riešené efektívne a Eh, kritéria na overovanie obvyklého bytliska. Myslím, že aj tu sa vykonala dobrá práca. Mm, rada pracovala eh, dobre. Sú to kritériá, ktoré sa dajú dobre definovať, ktoré sa dajú dobre aplikovať a ktoré dávajú maximálnu istotu, pokiaľ ide o obvykle bydlisko eh, osôb, ktoré majú takéto eh, majú možnosť používať eh, prenosný digitálny obsah. Je toto, toto je veľmi dôležitý prvok, eh, pretože treba skutočne definitívne vyriešiť otázku definovania obvyklého bydliska a to súvisí aj so stanovením maximálnej doby to znamená e, doby, e, počas ktorej človek, ktorý je v zahraničí, môže používať určitý obsah, určitý objem e, digitálneho obsahu a Ide o to, aby zároveň v prípade týchto ľudí, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, sa dodržiavali pravidlá ochrany osobných údajov. Potom je tu ešte ďalší bod, na ktorom treba podľa mňa ešte popracovať, a to je e, téma e, týkajúca sa delegovaných aktov. Tie by mohli komisii v budúcnosti umožniť prispôsobiť kritériá, na základe ktorých e, sa stanovuje bydlisko a môžu sa vynoriť aj nové formy Možno by sme mohli e, vypracovať e, zoznam, ktorý by bol jednoznačný a jasný a bol by súčasťou tohto nariadenia. Takže aj toto je téma, o ktorej bude potrebné uvažovať v nasledujúcich e, týždňoch. Dnes ešte nemáme na to definitívnu odpoveď, hoci sa zdá, že to, čo chce parlament, sa zdá byť ako najlepšie, to znamená definovať už od samého začiatku jednotlivé kritéria. To určite bude veľmi užitočné. A ešte k poslednému bodu. Ten sa týka dodávateľov bezplatných obsahov. Toto je veľmi dôležitá príležitosť, ktorú e, tu treba zachovať e, pri dodržaní tých istých kritérií ako v prípade dodávateľov platených služieb. Myslím si teda, že je dôležité dať e, túto možnosť aj dodávateľom bezplatného obsahu, tak aby Eh, mohli aj oni poskytovať tieto obsahy svojim klientom v zahraničí pri rešpektovaní kritérií, ktoré platia pre tých, ktorí dodávajú obsah eh, proti platbe. Je potrebné snažiť sa o to, aby sme čo najskôr dosiahli schválenie tohto nariadenia. Už sme stratili v minulých mesiacoch trocha eh, času. Rada už e, je v tomto smere e, viac, pred nami, takže by sme mali byť e, ambicioznejší a za technickými problémami sa skrývajú určite aj otázky ochoty ehm, poskytnúť túto možnosť využívať obsah, digitálny obsah používateľom aj v zahraničí. Pokiaľ ide o tú lehotu 12 mesiacov, e, tu zahrnula do svojho textu aj rada. Myslím si, že parlament e, môže vyslať jednoznačný signál, e, tak aby sme v roku 2017, keď sa zruší roaming, vyriešili aj otázku prenosnosti digitálneho obsahu v Európe. Takže mali by sme byť ambicioznejší, tak, e, aby e, to e, bolo podnetné aj pre subjekty, ktorých sa to týka. Myslím si, že z tohto nariadenia budú mať osoch všetci v Európe. Ďakujem. Thank you. sir. Emma... Ďakujem. Ema tu nie je, ale Dan ju zastupuje. Ďakujem, Vicky. Ako si povedala, som tu za našu tieňovú spravodajkyňu také zvláštne postavenie zelených k tomu, čo sme tu dnes počuli. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za to, že prišla s tým, čo považujem za dobrý návrh. Aj spravodajkyni sa chcem poďakovať, aj za vyjadrenia EPP a socialistov. S väčšinou môžem súhlasiť. Samozrejme, ale diabol je v detailoch a sú tu určité oblasti, ktoré by som chcel zdôrazniť. Poprvé je dôležité, aby E, nariadenie používalo, e, ponúklo aj možnosť opt-in. Potom tu chýbajú licenčné poplatky. Tibe, toto všetko e, nám je veľmi ťažké pre voľbu opt-in. E, ďalej, tieto platby by mal, alebo ten celý prístup by mal byť formulovaný ako nástroj. A verifikácia je veľmi dôležitá pre tento materiál. Súhlasíme s tým, čo tu zaznelo predtým, nemala by byť žiadna lehota. To by ohrozilo len celý návrh. Pretože ak e, dáte lehotu, tak potom tam to celé filozofiu ohrozíte ale najprv musíme verifikáciu správne nastaviť a potom, keď hovoríme o pozmeňujúcom návrhu 16, žiadna verifikácia, musíme byť presvedčení, že musí byť potreba takejto opcie. Hovoríme, že táto možnosť bez verifikácie sa dá dosiahnuť len určitou formou konverzie. Takže v celom návrhu je niekoľko protirečení a myslím si, že by aj opozdili nadobudnutie účinnosti návrhu. Nedostatok verifikácie ako defaultu na otvorenie cezhraničného prístupu, ak nepotrebujete dokázať zvyčajné bydlisko, tak máte takýto cezhraničný prístup a práve tá autentifikácia to ohrozuje. Tento návrh by sme nemali použiť ako nástroj na odstraňovanie bielých miest alebo nedostatkov inej legislatívy. Použi- e, nositelia práv a poskytovatelia služieb musia dosiahnuť dohodu o tom, že netreba verifikáciu. E, dúfam ale, že e, nedostatky odstránime a dostaneme sa do stavu celoeurópskych licencií, ktoré, ako dúfam, raz prídu. Ale chcem ešte povedať, že práve táto časť sa nezaoberá portabilitou, ale je to niečo iné. Nepoužívajme toto, pán európske licencie, ako e, nezamieňajme s portabilitou. Potom osmička, to je odôvodnenie 23, tam sme znepokojení touto formuláciou. Myslíme si, že verifikácia a autentifikácia sú potrebné, ale nesmieme sťažovať život domácim používateľom. Taktiež nie sme presvedčení, že treba delegované akty, tak ako je to teraz naformulované. Článok 3b by mal byť dostatočne pružný, aby v budúcnosti komisia mohla konať, takže nevidíme potrebu delegovaných aktov. ale ako som povedal, naše obavy sú také podrobné, ale v zásade podporujeme postoj a smerovanie spravodajcu, pretože som presvedčený, že sa nám podarí odstrániť všetky tieto detaily a dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujem. A teraz za liberálov tam je e, spravodajkňou Dita Charancová, tá hovorila za pána Kalasa, takže teraz Dita za seba. Ľudia si nás stále milia, takže teraz hovorí e, Kaja Kalas. Prečítam najprv jej komentáre a potom aj moje. V prvom rade by Dita chcela poďakovať spravodajcovi za e, návrh stanoviska a má ešte určité problémy. Poprvé, niektorí poslanci zahrnuli do odôvodnení to, čo by nazvala politické vyhlásenia, najmä v oblasti územnej zásady. Moja skupina nemôže takéto vyhlásenia podporiť k samotnému obsahu. Zdá sa, že mnohí v parlamente chcú využiť text rady a nie je pôvodný text komisie ako základ pre pozmenujúce návrhy. Súhlasím, lebo to urišli budúce trialógy, ale ešte stále znenie rady má nedostatky a veľa vecí chýba. Z časových dôvodov sa zameriam len na otázku e, verifikácie miesta bydliska. To je nový článok 3b v texte rady aj pozmenujúcom návrhu spravodajcu. Poprvé, mne sa nepačí mať vôbec nejaký zoznam a ako musíme mať, tak musí byť čo najmenej e, intruzívny pri potvrdení bydliska a musí to byť jednorazový proces potvrdenie bydliska raz by malo stačiť pri predplatnom. IP adresa v momente registrácie pri prvej verifikácii a moja skupina za to nebude hlasovať tak, ako je to teraz naformulované. Po druhé, prístup k údajom. Týmto údajom musí byť v nariadení obmedzený len pre poskytovateľa služby. Žiadna tretia strana ani držiteľ práv nesmú mať právo prístupu k týmto údajom. A napokon výber prostriedkov verifikácie je len vecou poskytovateľa služby. Ocek 4 textu rady je nepriateľný. Každý poskytovateľ služby, prevádzkovateľ má rôzne zmluvy s e, držiteľmi práv. A aká nočná mora by to bola pre poskytovateľa služby, operátora alebo e, predplatiteľa, keby mali prechádzať tým postupom, ako je navrhnutý. Takže DITA príde s viacerými pozmenujúcimi návrhmi a jej posolstvo je také, že toto nariadenie sa nemá použiť ako nástroj v boji k, o autorských právach. Portabilita ne, nepoškodí európsky trh ani mnohé ďalšie služby. Reakcia na technologické zmeny nesmie byť taká, že by sme chceli všetko rozbiť jednou ranou. Ale ak text neopravíme, tak presne to všetko zabijeme. A ja by som za seba chcela povedať, tiež poprvé k verifikácii. Myslím si, že veľa už povedali kolegovia k verifikácii, ale dôležité je aj pamätať na to, že máme aj iné právne predpisy a ak je na zozname niečo, čo si vyžaduje, neviem, posielanie alebo skenovanie papierov, tak to nie je future proof. Takže mnohé firmy už majú aj online nové predplatné, a preto musíme firmy tlačiť k tomu, aby využívali prostriedky elektronické identifikácie a nie papierové doklady. A ďalšia vec je periodické kontrolovanie služieb, EP adres, IP adresa a podobne. To je veľmi vágne a hovorí, že e, firmy by mohli takto ťať svojich klientov. IP sa má kontrolovať len raz v čase predplatne, predplatenia ale nie počas doby trvania zmluvy. Ďakujem. Je tu niekto za GUE? Nie. A Julia? Julia Reda za zelených. Áno, ospravedlňujem sa za meškanie myslím, že sme na dobrej ceste, pokiaľ ide o návrh e, portability, prenositeľnosti ale je veľmi dôležité, aby sme zachovali proporcionálnosť a nepripravovali pravidlá, ktoré sú veľmi zložité, či už pre spotrebiteľa alebo pre podnikateľov, ktorí by to chceli potom realizovať a pri realizácii by sme vytvorili ďalšie prekážky na využitie, na využitie a znemožnili by sme vlastne celú prenositeľnosť, lebo my chceme práve spotrebiteľom spríťažliviť zvýšiť príťažlivosť takýchto ponúk. Je to dobré východisko, že sa snažíme určiť určitú presnú lehotu na prenositeľnosť, to myslím, sme už zmietli zo stola, a mali by sme hovoriť o tom, či je to naozaj všetko tak jasne formulované, že každá osoba má len jedno obvyklé bydlisko ja myslím, že európske inštitúcie majú veľa príkladov, kde to nie je celkom jasné. Napríklad osoba dochádza a pracuje v jednej krajine, ale býva v inej krajine, v inom štáte, alebo má dve miesta, kde majú byt, kde platia za služby a kde trávia významnú časť svojho času. Takže aké, čo by to znamenalo, ak by sme umožnili realitu. To znamená, že dvaja ľudia majú obvyklý pobyt v dvoch krajinách. Možno, že by sme to mohli mať nejako v tomto návrhu. Ja si myslím, že my sa musíme v končnom dôsledku postarať o to, aby tento návrh nemusí byť nepriestrelný v tom zmysle, že tá najhoršia vec, čo sa stane, keď niekto zneuží nariadenie o prenositeľnosti, je, že by zaplatil za e, obsah, za ktorý by si nemal, na čo by nemal mať možnosť si zaplatiť. To si myslím, že nie je veľmi nebezpečné. My sa musíme postarať o to, aby tieto ponuky fungovali, boli príťažlivé pre používateľov, aby sme nevytvorili prekážky, ktoré budú zaťažovať podniky, firmy alebo ohrozia súkromie používateľa. Takže ja si myslím, že ak nezabudneme tieto všeobecné pravidlá, tak by sme mohli schváliť tento návrh veľmi rýchlo. Chcem požiadať alebo spýtať sa, či je možné držať sa pôvodnej 6-mesačnej implementačnej lehoty, pretože ten dôvod bol taký, že nariadenie o prenositeľnosti nadobudne účinnosť aj s koncom príražok za roaming, pretože vtedy už bude oveľa atraktívnejšie pre spotrebiteľov používať streamingové služby, kým sú na cestách, pretože im za to nehrozia ďalšie poplatky. A keď na toto pamätáme, keďže toto nariadenie je relatívne ľahké a ak to správne naformulujeme, bude sa aj ľahko vykonávať, takže by bolo v záujme všetkých, aby nadobudlo účinnosť čo najskôr. Ešte Andrea Švát, nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem. Ja som chcel stiahnuť svoje slovo, ale veľmi stručne. Myslím si, že tu stojíme pred určitou dilemou. Aj kolegyňa Kalas hovorila o future proof, ako aj kolegyňa redaktora hovorila o bulletproof, nepriestrelný. Je to teda ten problém, že návrh na prenositeľnosť, portabilitu autorského práva v EÚ nikto nechce veľmi meniť, ale zjednodušiť. A môžeme mať rôzne názory, ale ak akceptujeme návrh na zjednodušenie, potom vzniká otázka vykonávania. A to znamená aj tie právne požiadavky súčasného autorského práva EÚ. A diskusia o verifikačnom procese je ten najlepší príklad, Samozrejme, že treba sa vy, e, prispôsobiť realite života mladých ľudí, ale otázka je, že či to tento návrh tak aj robí, alebo či nemôžem, nemusíme hľadať riešenie, ktoré by miesto usadenia alebo hlavné bydlisko e, alebo hlavný pobyt e, toho občana nejako preveroval. Ja si neviem predstaviť ani v svojom prípade, že by som svoje bydlisko oznamoval zmluvným partnerom podľa môjho občianského preukazu ako obvykle bydlisko. Ako by, neviem, čo by som urobil, predložím účet za energie, ale hovoriť len o tom, že je mnoho realít života a že sa to nedá preskúmavať, to nie je tá odpoveď na tú otázku, pred ktorou stojíme, ale ja zatiaľ ešte nemám k tomuto nejaké konkrétne prepracované stanovisko. Ďakujem. Chce sa ešte niekto, prosím, vyjadriť? Takže ja poviem niekoľko slov. To je taký trojbalík, čo nám komisia dala. Je to portabilita, prenositeľnosť, spotrebiteľské práva k digitálnemu obsahu a potom e, e, ďalší obsah. Mne sa zdá, že to je to najjasnejšie, ako pracovať s touto legislatívou. Ale vidím tu aj obavy, ktoré tu zazneli, a síce, že ľudia majú mať ľahko možnosť zobrať si obsah, ktorý si predplatili so sebou, keď cestujú. A samozrejme, že ani my nechceme mať nejaký nežiadúci dôsledok obmedzovania e, typov obsahu, pretože všetci máme radi rozmanitosť obsahu v jednotlivých krajinách. Ja viem, že tam veľa detajlov, ale aj ja si musím e, často pripomínať ten veľký obraz. Podľa prískumu z minulého roku len 4 používateľov sa snaží e, dostať k obsahu, keď sú v inom členskom štáte. Vyšší polovica nepredplatilov to nepovažuje za dôležitý faktor, keď chcú mať predplatné. Oni chcú mať naozaj dobrý obsah doma. Takže áno, musíme pre, podporovať prenositeľnosť, ale nemusí to mať zlý dopad na obsah ľudí, na obsah, ktorý si ľudia chcú pozerať doma. Takže toto musíme zvládnuť veľmi opatrne. Takže dala by som slovo Markovi teraz. Pokiaľ komisia nechce niečo povedať. Takže Marko, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem kolegom za všetky tieto užitočné návrhy. Len na spresnenie, aby sme objasnili to nedorozumenie ohľadom overovania v rámci normy sme sa snažili stanoviť kritériá na stanovenie bydliska, nie spôsob alebo prostriedky na overovanie. No to znamená, e, že ako kritérium môžeme použiť e, faktúru za telefón. To bolo kedysi, existuje to aj dnes a pravdepodobne to bude existovať aj v budúcnosti. Toto je jedno kritérium. Um, pred 50 rokmi to bolo na papieri, e, dnes pravdepodobne tá faktúra bude mať elektronickú podobu, napríklad e, na mobilnom telefóne e, v podobe nejakej aplikácie. Takže tieto technologické riešenia sa môžu líšiť. Z môjho pohľadu sa mi to zdá ako vynikajúci kompromis a delegovaný akt. Ten je podľa nás dobrým nástrojom, ktorý by sa mal zachovať. A to e, v rámci e, aktualizácie e, kritérií, ktoré, o ktorých tu hovoríme. Myslím, že to s tým súhlasia tak spotrebitelia, ako aj zástupcovia priemyslu. Takže pokiaľ má niekto strach, že sa občas bude musieť alebo s akousi pravidelnosťou ten zoznam kritérií meniť, tak myslím, že sa bojí neoprávnenie. Myslím si, že skutočne to tak nebude, pretože tu nedefinujeme tie, tie fyzické mm, nosiče takýchto informácií. Takže niečo také sa nestane. Ďakujem vám. Thank you. So we'll... Ďakujem. Takže prejdeme tej finalizácii a potom si dáme prestávku. Takže komisia Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a potom bod, ktorý sa týka Solvit, e, začneme o 16.30. Teda máme priestor na diskusiu o ďalšom bode a síce vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií v Únii. Dávam slovo spravodajcovi. Andras Šváb, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia, ale veľmi stručne. Téma bezpečnosť siete informácií, alebo teda bezpečnosť IT systémov e, je téma, ktorej sa venujeme už relatívne dlho. Už sme to prejednávali na rôznych grémiach na rôznych úrovniach. 17. maja 2016 Rada schválila svoje stanovisko definitívne a tým potvrdila kompromis, ktorý my sme odobrili v prvom čítaní. Ja som si pôvodne myslel, že to bolo v druhom čítaní, ale bolo to v prvom čítaní s radou ešte z predchádzajúceho volebného obdobia a tento kompromis pochádza. Je to významný krok, ktorý posilňuje vnútorný trh v oblasti bezpečnosti počítačových sietí a taktiež poskytuje významné zlepšenie najmä v oblasti ich kľúčových infraštruktúrnych odvetví, Viacero prípadov sa spomenulo už aj v médiách a takéto prípady konkrétne by pokrývala smernica. Samozrejme v závislosti od toho plnenia členských štátov napríklad letecká linka LOT Polska, ak tam teda došlo k nejakým únikom, e, v takomto prípade by muselo lietadlo ostať pol dňa bez vzlietnutia a taktiež po útokoch hackerov, teda, pardon, dôsledku útokov na počítačové systémy muselo lietadlo pol dňa čakať na letisku a taktiež došlo k útokom iných hackerov. Toto všetko teda by spadalo do novej smernice a nediali by sa takéto prípady. E, takže to napríklad francúzska televízia stanica TV5 alebo iné. To, či sa aj takéto prípady budú teda zhrňať do uplatňovania smernice v praxi, si budú musieť rozhodnúť samotné členské štáty. V každom prípade kľúčová, kľúčová infraštruktúra ehm, rozhodne napomôže lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a jej ochrana. E, Tenevý spravodajca, ehm, spravodajcovia Nikola Dandy, Vicky Ford, Jan Albrecht a ostatní jasne sformulovali e, svoje postoje e, definíciou e, poskytovania digitálnych služieb. Myslím, že sme prispeli k tomu, že to, čo sa často spomína pri téme platformiem, sa to podľa mňa vyrieši veľmi pragmaticky, pretože sme sa vyjadrili, že na rozdiel od kľúčovej infraštruktúry, prevádzkovateľia veľkých informačných služieb, okrem www, sú v osobitnej pozícii majú k dispozícii totiž dôverné informácie, ktoré sú citlivé aj pre hackerov a preto musia okamžite informovať príslušné orgány v prípade akoľvek podozrenia z útoku hackerov. A my vďaka tomu môžeme jasne dať najavo, že služby v súčasnosti sa môžu poskytovať buď eh, vo forme analogickej alebo digitálnej, ale nie všetky služby, ktoré sa poskytujú digitálne, musia byť nevyhnutne služby, ktoré spadajú do kategórie informačnej spoločnosti. To znamená, že vnútorný trh ako taký v budúcnosti bude zahrňať aj analogické, aj digitálne služby. Súvisí to s rôznymi podnikateľskými modelmi, ale v konečnom dôsledku to má rovnaké následky v prípade útoku, ale e, to bude predmetom e, inej správy z vlastnej iniciatívy našho výboru. Mňa by potešilo, ak by zajtra pri hlasovaní pôjde len jedno jediné hlasovanie a ak odobríme túto dohodu, pôvodná dohoda bola e, uzavretá ešte s radou v priebehu luxemburského predsedníctva. Dúfam, že to zajtra v hlasovaní teda podporíme. A definitívne uzavrieme. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. Nikola Danty. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pán kolega Šváb. My sme spokojní E, pretože takto, sme sa, takto sa dopracujeme k formálnemu schváleniu tejto smernice. Už pomerne e, dlho e, ubehlo, dlho času ubehlo od kompromisu, to bolo v decembri minulého roka, takže už od tej doby ubehlo trocha času. Takže sme veľmi radi, že sme sa dopracovali až do tohto bodu, ktorý znamená dohodu dôležitú dohodu o veľmi strategickom návrhu. E, v novinách neustále čítame o potrebe zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť um, e, informačného systému, od ktorého závisí bezpečnosť občanov. E, bezpečné prostredie online je základným predpokladom aj pre ostatné veci, o ktorých hovoríme teraz eh, v tejto dobe, ako je jednotný digitálny trh a podobne, eh, elektronický obchod a podobne. Toto eh, všetko, sharing economy, vzdelaná ekonomika, to všetko závisí práve od tohto. Je to súčasťou toho veľkého projektu jednotného digitálneho trhu. Takže toto je smernica, ktorá je obzvlášť dôležitá a tá záverečná pozícia, s ktorou sme sa dohodli na, e, na ktorej sme sa dohodli s radou, je pomerne vzdialená od toho, ako boli veci na začiatku, ale myslím, že sa nám podarilo nájsť veľmi dobrý kompromis. A tento kompromis dá e, členským štátom možnosť stanoviť si postupne spoločné pravidlá a posunie Európsku úniu e, ďalej, pokiaľ ide o tzv. intelligence a bezpečnosť. Ide tu teda o operatívnu stratégiu spolupráce medzi členskými štátmi, do ktorej sú zapojení e, fyzickí operátori, poskytovateľia digitálnych služieb. Toto všetko nám v nasledujúcich rokoch dá možnosť vytvoriť európsky systém, ktorý zabezpečí bezpečnosť pre občanov, pre spotrebiteľov a mm, zároveň tie základné služby, e, o ktoré nám tu všetkým ide. Ja, pokiaľ ide o hlasovanie na plenárnom zasadnutí, e, dúfam, že to prebehne rýchlo a a opakujem, je to strategická téma e, pre budúcnosť európskych občanov a európskych firiem. Ja chcem poďakovať pánu Andresovi Švábovi, spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu a takisto chcem poďakovať aj sekretariátu a všetkým ďalším asistentom za vykonanú prácu, lebo to nebola ani technicky ľahká práca. A chcem takisto poďakovať aj komisii za vykonanú prácu. Ďakujem. I was the shadow ja som bola tým spravodajkyňou za skupinu ECR. Počítačová e, bezpečnosť, bezpečnosť na internete pre mňa predstavuje e, čoraz e, vážnejšiu hrozbu pre našu spoločnosť, najmä ak ide o kľúčové infraštruktúrne sektory, ako napríklad dispečerské služby, um, um, služby leteckej kontroly, finančné služby. A táto legislatíva umožní všetkým krajinám v celej Európe vytvoriť týmy národných expertov, ktoré budú spoločne pracovať, spolupracovať a vďaka tomto návrhu sa budú môcť e, lepšie spojiť, e, vymeniť si osvedčené postupy či podeliť sa o e, dôležité informácie. Rokovania boli mimoriadne citlivé, pretože na to, aby sme boli všetci silnejší a bezpečnosti, musíme spolupracovať, ale zároveň musíme dodržať kompetencie členských štátov v, v vlastných systémoch národnej bezpečnosti. Bolo to veľmi zložité obdobie rokovaní, ale zároveň veľmi úspešné. Chcem sa naozaj srdečne poďakovať spravodajcovi a aj celému týmu tieňových spravodajcov. Pracovali sme a na tom mimoriadne úsilovne Trvalo to dlho. Zajtra sa bude hlasovať a potom sa dostaneme do tej kľúčovej fázy plnenia. Je to oblasť, eh, v ktorej, eh, ak bude spolupráca prebiehať hladko a podľa pravidel zvyšuje sa tým bezpečnosť všetkých nás bez toho, aby sme obmedzili eh, nejakým spôsobom kompetencie jednotlivých členských štátov. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tejto práci. Is there any of the other shadows present? Je tu ešte niekto prítomný za tých spravodajcov? Robert, ďak, chcem len dodať, že Antanas Guoga, ktorý tu nie je prítomný, a povedla by som vám povedať, že podporujeme bez výhrady konečné znenie a podporujeme dohodu, ktorú vyrokoval Andrá Švab v tejto veci a blahoželáme mu. Does the commission wish to say anything? Chce sa komisia prosím vyjadriť? Nie, je dobré. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Len stručne. My s vami plne súhlasíme. Rokovania boli veľmi zložité. My sme veľmi radi, že sa podarilo dosiahnuť tento úspešný výsledok. Chceme vysloviť e, e, veľkú vďaku e, za konštruktívny postoj Európskeho parlamentu aj luxemburského predsedníctva, vďaka ktorému sme sa takto výrazne posunuli. Teraz po oficiálnom schválení nastala chvíľa, aby sa smernica skutočne prejavila v praxi. Bude si to vyžadovať obrovské úsilie členských štátov, aby sa naozaj plne využil potenciál tejto smernice v praxi. Preto je potrebné, aby sa slub splnil naozaj v praxi. Hlasovať sa teda bude zajtra. Teraz si dáme zhruba 15-minútovú prestávku a počkáme zatiaľ na zastupov komisie. O 16.30 začneme hovoriť teda o téme Solvit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschuss... Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v schôdzi. Žiaľ, pani predsednička má neodkladné povinnosti, požiadala ma, aby som za ňu zaskočil, čo isté, že veľmi rád urobím e, keďže som tu častým účastníkom. Dúfam, že mi prepáčite, že budem hovoriť po nemecky, vo materinskom jazyku. Sme teraz e, na bode 9 nášho programu. Ide o čas na kontrolu. Konkrétne dnes sa budeme venovať téme Solvit, respektíve programu Vaša Európa. Prizvali sme si aj komisiu. Konkrétne vedúci oddelenia je Laurence de Richemont. A ja vás teraz žiadam, aby prepašte to pani Dorišmo, aby ste nám teda predniesli úvodné informácie na margo toho, čo sme vám písomne už e, zaslali a potom dostanú o slovo kolegovia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci, ďakujem pekne za toto pozvanie, najmä ma teší, že zatvárame priestor a môžeme vystúpiť na tému Vaša Európa, poradenstvo a Solvit. Je mi ľúto, že musím ospravedlniť pani Valentínu Zuparty, ktorej je riaditeľkou pre zdroje na generálnom riaditeľstve pre rast. Veľmi rada by bola ona sama vám prezentovala eh, toto vyhlásenie, ale eh, ospravedlňuje sa za to, že tu dnes nemôže byť prítomná. Prednesla prezentáciu o nástrohu jednotného trhu pred niekoľkými mesiacmi, v septembri konkrétne. A po tejto prezentácii sme sa zaviazali pozrieť sa podrobnejšie na nástroje vnútorného trhu. E, teraz už máme k dispozícii video, ktoré sme vám e, sprístupnili a dobrá správa je, že snáď toto video bude k dispozícii vo všetkých 28, pardon, 24 e, oficiálnych jazykoch, čo najskôr, tak aby sme mohli zvýšiť povedomie verejnosti o týchto nástrojoch. Chcela by som ešte pripomenúť, že vďaka týmto nástrojom, e, vaše poradenstvo aj Solvit, chceme, aby jednotný trh fungoval najmä v praxi, aby to spotrebiteľ pocítil. Pani komisárka Bienkovská sa vyjadrila v pléne Európskeho parlamentu v máji keď sa vyjadrovala k správe z výboru IMCO o stratégii jednotného trhu. My sa venujeme e, problémom z praxe. A celá stratégia sa týka zacielených iniciatív v snahe prekonať praktické prekážky vo fungovaní jednotného trhu. Chcela by som sa teda stručne vyjadriť, e, neskôr k téme vaše poradenstvo. Tento rok oslavujeme 20. výročie e, tohto nástroja a od vzniku v roku 1996 e, zareagovalo na 200 tisíc otázok, po väčšine zo strany občanov a podnikov, najmä malých a stredných podnikov. Tieto otázky sa buď týkali um, osobných práv, vyplývajúcich z legislatívy EÚ, a tiež sa to týkalo siete viac ako 60 eh, právnych expertov eh, z celej Európskej únie. Odpoveď sa poskytuje maximálne do týždňa od predĺženie otázky. Z pravidla je to do 4 pracovných dní. Je to bezplatná služba a funguje vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch. Najčastejšie kladené otázky sa týkajú e, práv sociálneho zabezpečenia, ako napríklad dôchodkové právo, e, rodinné dávky, e, dávky zdravotnej starostlivosti, ale taktiež práva vyplývajúce z trvalého pobytu, taktiež um, postupy, ako aj čo sa týka práce, uznávanie diplomov, kvalifikácií a tiež uh, vozidla, čo sa týka registrácie vozidiel, uh, vodičských preukazov a tak ďalej. V roku 2015 Europe Advice eh, odpovedalo na 22 tisíc eh, takýchto žiadostí otázok, eh, čo je postupný nárast rozsahu tejto služby a tieto odpovede sa formulujú veľmi zrozumiteľným jazykom, bez nejakých odborných termínov. Chceme, aby to v podstate dalo takú ľudskú tvár legislatívy Európskej únie. Teraz teda existuje databáza zhruba 200 tisíc odpovedí na otázky a je to studnica informácií o fungovaní vnútorného trhu, tiež o tom, ako sa plní legislatíva aj v členských štátoch, kde sú ešte medzery, aké sú očakávania občanov, podnikov a tak ďalej. Informácie a databáze sú k dispozícii aj v pôvodnom jazyku, aj v angličtine a preto je možné využiť tieto nástroje pre ďalšie politické procesy. Komisia teraz vyhodnocuje, ako zlepšiť pravidelné využívanie tejto databázy. Teraz by som sa v krátkosti vyjadrila k Solvit. Ako možno viete, Solvit je neformálny e, nástroj riešenia problémov pre občanov a podniky. E, vyplýva z ťažkostí, ku ktorým došlo v plnení legislatívy EÚ medzi dvoma členskými štátmi a, a taktiež zahrňajú zoberné orgány. Solvit je tiež sieť, e, vychádza z národných center služieb, e, čo sú spravidla e, štruktúry štátnej administratívy členských štátov a cieľom je pomáhať jednotlivcom aj podnikom využiť e, a nárokovať si svoje práva na jednotnom trhu, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ a taktiež sa uplatňuje v cezhraničných e, situáciách v celej Európskej únii. Preto e, podľa nášho názoru prispieva k pozitívnemu vnímaniu Európskej únie, taktiež je to doplkový nástroj na zaistenie správneho plnenia legislatívy EU v členských štátoch. Je to dosť silný nástroj, snaží sa zaistiť, aby jednotný trh naozaj fungoval v praxi a preto Jedna z kľúčových iniciatív stratégie jednotného trhu, ktorú komisia schválila minulý rok v oktobri, bude spočívať v posilnení tohto nástroja Solvit a to je súčasťou tzv. piliera inteligentného plnenia tejto stratégie jednotného trhu. V záveroch z 29. februára aj Rada pre konkurenceschopnosť vyzýva komisiu, aby okamžite e, zvýšila mieru plnenia pravidel Solvit a taktiež v uznesení Európskeho parlamentu o zlepšení eh, regulácie jednotného trhu a tiež v nedávnej správe o stratégii EÚ jednotného trhu. Komisia na základe týchto eh, dokumentov pracuje spolu s členskými štátmi a s so ostatnými aktérmi v snahe zistiť, aké kroky je potrebné prijať, aby sa ďalej rozvinul nástroj Solvit. Jeden z konkrétnych nástrojov sa týka pomenovania trendov e, a problémov e, dobrého fungovania tohto trhu prostredníctvom e, tzv. štruktúrálnych tém. To sú také témy, kde pravdepodobne dochádza k neplneniu zákonov Európskej únie, takže toto je ďalší krok v tom, aby sa zabezpečilo fungovanie jednotného trhu v praxi. Sú tu Ehm, tri oblasti, kde treba e, toto posilniť. E, jednak e, posilniť presadzovanie zo strany komisie, potom zintensifikovať spoluprácu s národnými centrami Solvitu, ktoré sú v rámci štátnych správ členských štátov a po tretie posilniť kvalitu tejto služby tak, aby skutočne plne zodpovedal očakávaniam. A teraz niekoľko slov o tom, ako toto všetko funguje dovedná. Máme e, teda nástroje jednotného trhu, tie sú súčasťou e, cyklu riadenia, začína to informáciami, právnym poradenstvom, riešením právnych problémov a takisto aj e, administratívnou spoluprácou. Takže tu je úzka spolupráca medzi všetkými týmito jednotlivými nástrojmi a instrumentmi Your, Europe Advice sa takisto úzko spolupracuje s kontaktnými centrami a sú aj technické prepojenia medzi jednotlivými aplikáciami. To isté e, platí pre Solvit. Tie, e, tie prípady, ktoré sa riešia v rámci Solvitu, sa môžu e, presunúť do Your Europe Advice a naopak. To znamená, prípady, ktoré sa začnú riešiť na IEA, môžu byť presunuté do Solvitu. Ešte chcem zdôrazniť e, niekoľko úspešných e, príbehov, lebo máme skutočne veľký počet takýchto úspešných príkladov. Tu máte takú príručku, e, to sú také tie úspešné prípady v rámci Solvitu z roku 2014, ale ešte stále sú relevantné. A to isté platí aj pre Your Europe Advice. Niekoľko prípadov z poslednej doby E, bol to napríklad e, prípad malského podnikateľa, ktorý si chcel zriadiť podnikanie mimo Malty a týkalo sa to platby DPH a toho, ako postupovať pri riešení tejto e, situácie a tam tá odpoveď z Europe, Euro Europe Advice bola veľmi rýchla a účinná. No, a pokiaľ ide o solvy, tu máme takisto celý rad príkladov, ktoré sa týkajú napríklad profesionálnych kvalifikácií, odborných kvalifikácií. Španielský lekár napríklad, ktorý mal, ehm, ktorému sa podarilo ehm, uznať e, e, odbornú e, spôsobilosť v inej krajine alebo bulharský podnikateľ, ktorý pracoval v Luxemburgu. Ide tu teda aj o voľný pohyb služieb, napríklad portugalská spoločnosť, ktorá do dvoch týždňov získala potrebné povolenia vo Francúzsku pokiaľ ide o registráciu, zdanenie, sociálne zabezpečenie, tam je takisto veľa príkladov, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Takže na záver by som chcela povedať, že tieto nástroje jednotného trhu ukázali, že sú veľmi užitočné a efektívne na to, aby e, jednotný trh e, fungoval v realite a treba ich e, ďalej posilnil v rámci stratégie jednotného trhu. Chcem takisto uviesť projekt o jednotnej, projekt jednotnej digitálnej brány pre európskych občanov. V podstate to bude taký one-stop entry, taký jednotný bod pre občanov, kde získajú získajú pomoc a právne poradenstvo a e, to aj e, pokiaľ ide o vnútroštátne a celoeurópske postupy, e, ktoré sa týkajú fungovania jednotného trhu. A my pracujeme aj na tom, ako komisia, aby Europe Advice, Europe Advice a Solvit fungovali čoraz efektívnejšie. Takže týmto mm, by som chcel ešte povedať, že očakávame aj od tohto výboru vysokú mieru podpory, pokiaľ ide o realizáciu týchto a používanie týchto nástrojov a ich ďalšie posilňovanie. Takže vám chcem vopred poďakovať za vašu podporu a takisto vám ďakujem aj za pozornosť. Sure Predpokladám, že e, sú otázky. Prepačte, e, že som bola chvíľku preč, ale na začiatku ste uviedli nejaké štatistiky, ale ja som očakávala viac e, štatistických údajov od komisie. Vy ste nám e, tu uviedli tie údaje za posledný štvrť rok, ale prezentovali ste to alebo nie? Tie základné údaje, o ktorých som hovorila na úvod, e, tak tie sa tie sa e, týkali toho, že od začiatku e, Your Europe Advice sa zodpovedalo 200 tisíc otázok, minulý rok to bolo 22 tisíc otázok. Samozrejme, môžeme poskytnúť aj podrobnejšie údaje za štvrť rok. Napríklad, keby sme vzali ten eh, posledný rok, eh, roku 2016 5769 eh, prípadov sa riešilo a 740 zaujímavých prípadov bolo zahrnutých do tejto správy, lebo tá správa samozrejme nepokrýva všetky jednotlivé prípady, lebo tých otázok bolo okolo 6 tisíc e, za prvý štvrť rok. A takže e, toto je analyzované v rámci štvrťročnej správy pod e, tematickými v rámci tematických kapitol. My sme takisto analyzovali aj rýchlosť odpovedí. Je tu celý rad údajov, aj ktoré sa týkajú tohto Takže moja otázka by bola táto. Pochopiteľne ešte bude e, ďalší e, celý rad otázok e, ohľadom Solvitu, ale koľko z týchto otázok, ktoré prichádzajú do Solvitu, sa podarí odpovedať a sú nejaké konkrétne oblasti, kde sú problémy, sú povedzme oblasti v jednotlivých členských štátoch, kde sú problémy a ak sú, tak čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili to, že tie informácie budú prúdiť cez hranice? E, pretože to môže byť veľmi užitočné. Takže sú nejaké problémy v členských štátoch alebo v nejakých sektoroch a čo môžeme v tomto smere urobiť? Možno aj ďalší majú otázky. Dita, chceli by ste sa spýtať? Ďakujem, pani predsednička. Áno, určite môžete e, počítať s našou podporou, ale zároveň máme aj určitú zodpovednosť, e, aby sme zabezpečili, že tieto nástroje sú používateľsky prístupné. Počúvame sa, áno? Takže Treba zabezpečiť, aby boli, boli používateľsky prístupné a ľahko dostupné. To som eh, povedala aj minulý rok. Ja som osobne navštívila vaše eh, stránky Your Europe Advice. Nebolo tam úplne jasné, ako tie prepojenia medzi jednotlivými službami fungujú. Teraz sa to už zlepšilo, ale predsa len sa ešte stále pýtam, čo by sa dalo urobiť, aby to bolo používateľsky príjemnejšie. To je prvá otázka. druhá otázka, samozrejme je pekné, že máme všetky tie nástroje, že o nich vieme, vy viete, my vieme o nich, ale pýtam sa, čo môžeme urobiť viac, aby sme ich urobili viditeľnejšími pre širšiu verejnosť. A keď hovoríte s ľuďmi, samozrejme, e, v rámci tzv. tej bruselskej bubliny ľudia o tom vedia, ale už pred rokom sme poznamenali, že to nemôžeme nechať len na bedrách členských štátov, že musíme nájsť lepší spôsob, ako to propagovať, tak aby si boli občania vedomí toho, že tieto nástroje existujú. Takže sa pýtam, čo ste od posledného roku, minulého roku urobili práve pokiaľ ide o zviditeľnenie týchto nástrojov. Lizy e, eh, Sári, alebo niekto ďalší má otázky? Nemá, takže komisia, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o Solvit, myslím si, že tá miera úspešnosti pri odpovedaní na otázky, ktoré mu boli predložené asi 80 a tých zvyšných 20 to sú väčšinou také prípady, ktoré som už zmenila. To znamená štruktúrálne otázky, kde pravdepodobne nastal nesúlad so zákonmi Európskej únie a to sa musí riešiť ďalej. Ide o to, že e, pri tej súčasnej snahe posilniť Solvit sa komisia snaží riešiť tie otázky, ktoré ešte neboli e, predtým vyriešené v rámci Solvitu. A to tak, že skúma všetky ďalšie možné následné kroky, ktoré možno urobiť, a to aj v súčinnosti s členskými štátmi. Takže existuje dialog medzi e, centrami Solvit a komisiou s cieľom zistiť, čo sa dá robiť ďalej na úrovni členských štátov, aby sa potenciálne riešila vzniknutá situácia alebo v prípade, že je potrebné prispôsobiť e, legislatívu, ako to riešiť. A samozrejme, ide to aj e, smerom k o, o, útvarom komisie. Aj tam sa snažíme riešiť, ako pristupovať k týmto štruktúrálnym otázkam. A pokiaľ ide o to, že tieto nástroje by mali byť ešte používateľsky príjemnejšie a prístupnejšie, ďakujem vám za túto otázku a aj za to, že ste poukázali na otázku prepojenia jednotlivých služieb. My pracujeme na tom želateľnom prístupe, to znamená, že občania sú presmerovaní na e, portál Europe Advice. Ak tam nenajdú tie informácie, ktoré ich zaujímajú, tam sú informácie o ich základných právach, tak potom sú presmerovaní a v prípade, že sú tie otázky zložitejšie, ak sa týkajú napríklad e, verejných orgánov alebo práv, tak sú presmerovaní na Solvit. My momentálne pracujeme na tom, aby ten prístup bol ešte efektívnejší, tak aby sme zaistili, že občania aj podniky najskôr teda pôjdu na Your Europe a potom budú eh, priam hm, automaticky presmerovaní na ďalšie eh, útvary a služby. Je tam totiž celý rad eh, otázok, ktoré prešli portálom Your Europe Advice a ktoré možno riešiť v rámci Information on Europe. Takže my sa snažíme zabezpečiť používateľský príjemný servis pre občanov aj podniky. Pokiaľ ide o viditeľnosť týchto nástrojov z hľadiska širšej verejnosti, snažili sme sa veľmi o propagáciu týchto nástrojov a to aj v nadväznosti na moderné spôsoby komunikovania. My sme pomerne e, veľa úsilia investovali do optimalizácie tohto systému. To znamená, že ak má občan nejakú otázku, tak môže túto otázku predložiť prostredníctvom Google alebo inej siete a potom je automaticky presmerovaný na portál Your Europe. Takže v tomto sme, sme urobili pomerne veľa. A výsledky boli pomerne povzbudivé, lebo sme videli, že e, pravidelne narastal počet návštev na portáli Jojuro. Teraz už máme viac než milión návštev mesačne, viac než 12 miliónov ročne a ten počet neustále narastá. Takže e, táto optimalizácia priniesla dobré výsledky. E, takisto sme investovali do Facebooku a ďalších sociálnych médií ako Twitter a podobne. A v poslednej dobe napríklad sme takisto zorganizovali chat mm, o odbornej spôsobilosti, o odbornej spôsobilosti, o odborných kvalifikáciách e, na portáli Yo Europe a v spolupráci s Yo Europe Advice a expertmi Yo Europe Advice. A bolo to veľmi úspešné, bolo tam viac než 2000 aktívnych účastníkov a to číslo konečné bolo pravdepodobne oveľa vyššie. Takže toto sú príklady našej snahy o to, aby tieto nástroje boli e, účinnejšie a užitočnejšie pre občanov aj podniky. A skutočne e, to publikum je rôzne a takisto aj e, cieľové publikum sa rôzni. Samozrejme, v prvom rade sú to tí, tie hlavné zainteresované strany v členských štátoch. Sú to rôzne organizácie, ktoré majú o tieto veci záujem. My takisto sa snažíme zvyšovať povedomie o týchto veciach prostredníctvom rôznych e, kampaní. A Takisto je tu široká verejnosť a pokiaľ ide o širokú verejnosť, tam sa domnievame, že sociálne médiá sú pravdepodobne tým najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť povedomie a zvýšiť aj používanie, zintenzívniť používanie týchto nástrojov. Ja e, som sa e, pozerala na e, tie jednotlivé e, čety a nielen teda Solvit. V prípade, že sa identifikuje nejaký problém, niečo sa jednoducho vyznačí červenou ako problém, tak ako sa potom postupuje, ako môžeme pomôcť v takom prípade. Ďakujem, pani predsednička. V každom prípade pokrok je možný vždy, aj v jednotlivých členských štátoch. My monitorujeme tieto, eh, prácu týchto nástrojov aj eh, pomocou porovnávacej tabulky a tam, kde sú tie e, oblasti v konkrétnych členských štátoch vyznačené červenou, to znamená, že e, si ešte e, teda neurobili dôkladne domácu úlohu pri posilňovaní týchto nástrojov. Takže keď sa táto porovnávacia tabulka e, zverejnila a tá ročná tabulka takisto príde pomerne e, skoro. E, už máme schválenie od komisie, že bude publikovaná, tak keď sa takáto tabulka publikuje, tak samozrejme potom to vytvára určitý tlak na členské štáty a je to aj možnosť porovnávať. A my pochopiteľne pokračujeme v dialógu, na všetkých stretnutiach, ktoré absolvujeme s, e, so zastupcami príslušných členských štátov. Napríklad komisia organizuje e, pravidelné stretnutia v rámci Solvitu, dvakrát za rok sú semináre s členskými štátmi. Raz za rok je to v Bruseli a potom v niektorom z tých členských štátov a je to príležitosť pozrieť sa na všetky problémy, ak sú nejaké výrazné, významné problémy, tak to sa tam takisto môže riešiť pri tejto príležitosti. Your Europe Advice e, takisto v rámci svojej siete organizuje stretnutia a takisto aj toto je príležitosť na e, vzdelávanie a posilňovanie e, povedomia a takisto aj na poukázanie na prípadné problémy. Takže my aj prostredníctvom takéhoto, povedzme, tlaku sa snažíme veci zlepšovať a určite budeme veľmi radi spolupracovať ešte užšie aj s vašim výborom na tom, ako by sa e, ten tok informácií smerom členským štátom dal zlepšiť. Takže e, pokiaľ ide o to e, ako sústrediť e, snahu v rámci e, tohto e, výboru s cieľom vyvíjať určitý nátlak na členské štáty, tak to môžem povedať, že v podstate my tu máme zástupcov z jednotlivých členských štátov. To znamená, že tu vlastne, vlastne vidíte takú ucelenú mapu situácie a toho, čo sa vlastne odohráva v jednotlivých krajinách. My sme totiž e, pomerne dosť účinní v tom, aby sme volali naše vlády na zodpovednosť, najmä e, keď sme v pozícii opozičných e, poslancov. Ďakujem vám. Samozrejme, my sa budeme snažiť, aby sa angažovali čoraz viac konkrétni poslanci a, a vykonávali príslušný tlak aj na vlády konkrétnych členských štátov. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že toto je koniec dnešného rokovania. Takže zajtra e, začíname o pol desiatej.